Takže začíname s ďalšou témou, s ďalším bodom programu pohyb osôb s dlhodobými vízami. Welcome. And I will ask our rapporteur, Mr. Coelho, for his contribution. Four minutes, please. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Comissária, caras e caros colegas. Falamos hoje de situações absurdas Um Drahé kolegyne, drahí kolegovia, dnes sa venujeme relatívne absurdnej téme v súvislosti s mládežou, ktorá sa zúčastňuje rôznych kurzov v zahraničí, Napríklad študent, ktorý študuje v Belgicku, nemôže vycestovať napríklad do Holandska alebo do Španielska. Šengenské vykonávacie opatrenia predpokladajú to, že osoby s vízami sa môžu vyskytovať iba na území toho štátu, ktorý dané víza vystavil. Čiže nie je možný tranzit. Schengen by však mal znamenať eh, slobodu pohybu a preto by mala každá osoba mať možnosť takéhoto slobodného pohybu v rámci šengenského priestoru, kde už neexistujú hranice. To by malo platiť aj pre štátnych príslušníkov tretich krajín, Mal by takýmto osobám s dlhodobým vízom vystavený, vystavené pohodo, povolenie na, po, na pobyt. Toto sa však nedeje, alebo sa deje oneskorene. Tieto víza ešte stále teda existujú. Mali by v roku 2010 upravené šengenským vízovým kondexom. Preto je veľmi dôležité, aby sme tento problém, ktorý vzniká v šengenskom priestore, aby sme tento vyriešili, zrejme bez toho, aby bola dotknutá bezpečnosť. Šengenský informačný systém sa využíva ako základ pre vystavenie dlhodobých víz. Ide o systém, ktorom sú evidované aj osoby z tretich krajín, ktoré majú dostať povolenie na pobyt. Ide o povolenia na pobyt, ktoré samozrejme nemôžu byť vystavené bez článku 96, teda bez overenia informácií v informačnom systéme. Ide teda o príslušné ustanovenia týkajúce sa zákazu vstupu na územie. Samozrejme, že je potrebné teda konzultovať systém SIS aby sme napríklad zistili, či víza nie sú sfalšované, či neboli udelené neoprávnenie a tak ďalej. Takže ide o to, aby držitelia dlhodobých víz mali možnosť teda slobodne sa pohybovať po celom území šengenského priestoru. Členské štáty vydávajú alebo majú vydávať takéto eh, povolenia na pobyt v prípade dlhodobých víz Samozrejme, že ide o výmenu a ochranu údajov v rámci SIS. Komisia predloží príslušné iniciatívy, ak systém SIS-2 v roku 2012 nebude ešte funkčný. Lisabonská zmluva priniesla nový právny základ. Počas švedského a španielského predsedníctva sme sa venovali týmto otázkam a pevne veríme, že toto bude naplnené ešte pred vízovým kódexom. Španielské predsedníctvo tu bohužiaľ nie je. Boli by sme radi, keby do 5. apríla 2010 bolo všetko vybavené. Toto teda apelujeme na španielské predsedníctvo, aby sme sa vyhli vzniku nejakého právneho vakua. Dovolte mi, aby som sa poďakoval ako španielskému, tak aj švedskému predsedníctvu. Chcem sa poďakovať aj tieňovým spravodajcom a komisii za spoluprácu. Keď sa nám podarí uplatniť tieto opatrenia, môžeme vyriešiť naozaj veľmi citlivý problém pre občanov tretich krajín a zvýšiť našu bezpečnosť a naozaj zabezpečiť voľný pohyb. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Pani komisárka Malstrom, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení poslanci. Spravodajca správne povedal, že cieľom tohto návrhu je zjednodušiť pohyb pre občanov tretich krajín v rámci šengenského priestoru. Oni sa na právnom základe vyskytujú na území členského štátu, majú teda víza typu D. Podľa súčasného šengenského aký občania tretich krajín, ktoré majú e, právo na pobyt môžu uh, vlastne voľne cestovať po celom šengenskom priestore. Bohužiaľ, v členských štátoch sa vyskytuje taký trend, že dlhodobé víza sa nemenia na to povolenie na pobyt a preto dnešná rozprava. Samozrejme, že komisia, rada aj parlament sa snažia nájsť, nájsť riešenie tohto problému. Faktická právna situácia má negatívne dopady na občanov tretich krajín ktorí sa legálne zdržujú na území našich štátov na základe víz D. Tieto osoby nemôžu vycestovať do tretich krajín v rámci eh, Európskej únie, v rámci šengenského systému a nemôžu ani prechádzať cez takúto tretiu krajinu. tá situácia je naozaj veľmi absurdná. Toto správne ilustroval svojim príkladom pán spravodajca Coelho. Samozrejme, že by bolo najlepšie, keby všetky členské štáty vydávali povolenia na pobyt a keby to robili na čas, ale bohužiaľ tomu tak nie je. Preto je, bolo potrebné prísť eh, s tým návrhom, ktorý máte teraz na stole, eh, ktorý sa snaží vytvoriť eh, ekvivalentnosť medzi povolením na, pohyb, na pobyt a D vízami teda občania tretich krajín, ktoré budú mať víza typu D, budú mať možnosť vycestovať do iných členských štátov na tri mesiace, v ktoromkoľvek pol roku a budú mať rovnaké práva ako držiteľ E, práva na pobyt, povolenia na pobyt. E, toto teda uskutoční e, tú myšlienku bez hraničného pohybu v rámci šengenského priestoru. V prípade samozrejme osôb, ktoré sa legálne vyskytujú na území niektorého členského štátu. Pán Kojejo podporil náš návrh, to ma veľmi potešilo, robil tak od samotného počiatku. Výbor Libe a Júri pochopili, že je potrebné urobiť určité kroky, aby sme zadušili život občanom tretich krajín, pretože chceme, aby ľudia, ktorí sa legálne vyskytujú na našom území, mali dodržiavané svoje práva. Takže ďakujem spravodajcovi aj príslušným výborom. Áno, musíme rýchlo dosiahnuť riešenie, eh, hlavne pokiaľ ide o 5. apríla 2010, kedy vízový eh, kódex eh, vstúpi do platnosti a nahradí to teda víza C plus D, ktoré boli navrhované ako riešenie ja dúfam, že všetci zainteresovaní sú teraz za text, ktorý máme pred sebou, ktorý je kompromisom medzi všetkými inštitúciami. Boli tu určité obavy týkajúce sa bezpečnosti, z toho vyplývajú viaceré pozmeňovacie návrhy k textu. Napríklad sa skracuje dĺžka dlhodobých víz, nemali by byť dlhšie než jeden rok a po tomto jednom roku je tu povinnosť členského štátu vydať e, právo na pobyt, povolenie na pobyt. Ďalej je potrebné, aby SIS bol konzultovaný systematickým spôsobom keď e, členský štát chce vydať víza D alebo povolenie na pobyt, tak by príslušné orgány mali systematicky hľadať v šengenskom informačnom systéme, aby sme sa vyhli nepríjemným situáciám, teda že by tu bolo varovanie a zároveň by boli vydané dlhodobé víza. Reagujeme samozrejme na otázky bezpečnosti, ide o biometrické údaje, toto je problematické v mnohých členských štátoch a preto bola prijatá politická deklarácia, ktorá je súčasťou návrhu nariadenia. Komisia sa tam vyzýva, aby využívala možnosť využívania biometrických údajov, pokiaľ ide o dlhodobé víza. A dôležité je, aby plénum dostalo správu v tejto súvislosti k 21. júlu 2011. Táto správa bude predložená aj Rade. Komisia E, samozrejme do návrhu e, uznesenia, e, do návrhu nariadenia zapracovala aj kontrolné mechanizmy. No a potom ako to bude s ochranou údajov v prípade toho, že SIS obsahuje nejaké varovanie. Takže na tomto sme sa dohodli. Ráda a Európsky parlament vyzývajú komisiu, aby predložila potrebné legislatívne návrhy, ktoré pozmenia Eh, dokumenty týkajúce sa šengenského dohovoru, pokiaľ ide o implementáciu SIS-2, ktorý by mal byť eh, k dispozícii v roku 2012. Myslím si, že tieto zmeny prispeli k eh, vypracovaniu rozhodnutia, ktoré je vyvážené a ktoré zjednoduší značným spôsobom život občanov tretich krajín, ktorí sa legálne vyskytujú na území našich krajín. A myslím si, že to je v duchu tej filozofie eh, Európy bez vnútorných hraníc. Ešte raz ďakujem výboru Libe, výboru Júri, ako aj spravodajcovi za vynikajúcu a konštruktívnu spoluprácu. Ďakujem pekne, pán predseda. Thank you very much, Commissioner. Now... Ďakujem pekne, pani komisárka. A teraz pani Wikström na dve minúty. Tak smyke, herr Ďakujem pekne, pán predseda. Spolupráca v Európskej únii sa opiera hodnoty a jedna z najzákladnejších hodnot sa týka práve slobody. Dnes diskutujeme o možnostiach ľudí sa voľne pohybovať. V Európskej únii nie sú žiadne obmedzenia na toto a práve tu vidím tú veľkosť Európskej únie voľnosť pohybu je tu pre všetkých, ktorí tu žijú, ale zároveň má platiť aj pre tých, ktorí sem prichádzajú preto, aby sa tu zdržiavali dlhšiu dobu. V zmysle šengenského dohovoru e, držiteľia dlhodobých víz nemajú takúto slobodu. A to je presne to, čo povedal pán Coelho. A môže sa zdržiavať títo ľudia iba v štáte, ktorý vydal dané vízum. Napríklad zoberme si z e, profesora z Indie, ktorý pôsobí e, v Upsale na univerzite a nemôže cestovať na konferenciu do Paríža bez toho, že by požiadal o vízum do Francúzska. Alebo napríklad e, čínsky študent nemôže cestovať do Nemecka, aby navštívil počas prázdnin kamaráta, ale musí požiadať o miestne vízum. Takéto prekážky pre voľný pohyb to je niečo, čo by už nemalo existovať v rámci Európskej únie. Teraz sa to snažíme zmeniť. Účelom návrhu, ktorý tu máme a o ktorom budeme rozhodovať, je, aby sme zabezpečili voľnosť pohybu v celej šengenskej oblasti pre občanov tretich štátov, ktorí sa dlhšiu dobu zdržiavajú v našich členských štátoch. Chcem sa poďakovať pánovi Koeliovi, ktorý vykonal skutočne obrovskú prácu ako spravodajca a ktorý zohľadnil aj názory, ktoré ja som napríklad e, predložila v mojom stanovisku a zapracovala aj názory iných tieňových spravodajcov. Teraz tu máme pred sebou výsledok. Je to pozitívny návrh, ktorý znamená ďalší krok, aby sa zabezpečila voľnosť pohybu v Európskej únii aj pre občanov tretích štátov. Pán predseda, toto je na niečo, na čo môže byť veľmi hrdý a čo musíme podporovať. Ďakujem pekne za pozornosť. Thank you. Now we have speakers for our... Ďakujem pekne a teraz vystúpia rečníci v mene politických skupín Kinga, Bals, Kinga Gals a EPP. Ďakujem pekne, pán predseda. Kolegyne, kolegovia, vážená pani komisárka, Vítam tú príležitosť, že teraz môžeme prijať uznesenie v Európskom parlamente, ktoré sa e, bude zaoberať e, uľahčením voľnosti pohybu pre držiteľov dlhodobých víz v Európskej únii. Tento návrh má uľahčiť situáciu pre držiteľov víz D, čo sú teda víza na dlhodobý pobyt. je tu občanov tretich štátov a chceme umožniť, aby mohli cestovať v rámci Európskej únie. Toto je určité riešenie situácie, kedy niektoré členské štáty z istého dôvodu eh, nie sú schopné alebo nechcú vydať eh, povolenie na pobyt pre občanov tretich štátov na svojom teritoriu a neuplatňujú šengenský dohovor. Preto musíme uvítať to, že je tu snaha nájsť riešenie, lebo bola tu situácia, ktorá bola zložitá pre e, občanov tretich štátov. Vízová politika mala slúžiť e, systému uľahčovania pohybu a mala by posilniť integrované riadenie hraníc. To znamená, že naše štáty musia byť otvorenejšie voči štátom, ktoré k nám cestujú v dobrej viere. Toto sa týka predovšetkým občanov susedských štátov. E, mnohí z nich sú členovia maďarskej menšiny, ktorým by malo byť umožnené, aby mohli cestovať bez nejaké veľkej administratívne záťaže. Títo ľudia mali cestovať v rámci Európskej únie. To znamená, že tak na úrovni členských štátov, ako na úrovni spoločenstva musíme prijať e, príslušnú legislatívu, ktorá nebude podkopávať tento princíp ale ktorá naopak posilní naše ciele. To znamená, že musíme všetkým uľahčiť pohyb študentov. E, ide o to, aby študenti mali prospekt z takéto legislatívy. A skutočne súhlasím, že komisia v tejto súvislosti mala predložiť správu najneskôr 22. 22. apríla, kde ide o, o túto, toto nariadenie a kde o naplnenie cieľov. Ďakujem pekne a teraz pani Blinkevičute. Ďakujem pekne, pán predseda. Milí komisári a milí kolegovia, najskôr blahoželám spravodajcovi pánovi Koeliovi k jeho správe. Súhlasím s tým, že je dôležité zabezpečiť voľný pohyb eh, občanov tretich krajín, ktorí eh, sú prítomní v členských krajinách na základe dlhodobých víz. Podľa súčasných pravidiel nahradenie dlhodobých víz k povoleniami na pohyb eh, pre, krajín, pre občanov tretich krajín je eh, dlhý proces z viacerých dôvodov. Mám mnoho príkladov z eh, členských krajín, vrátane tej mojej, Litvy, kde napríklad vodič kamiónu, ktorý má vízum typu D, nemôže vykonávať svoju prácu. Súčasné pravidlá v tejto oblasti podkopávajú legitímne očakávania občanov tretích krajín, ktorí prichádzajú buď pracovať alebo študovať do Európskej únie. Myslím si, že európske krajiny by mali prijať opatrenia na zjednodušenie e, vydávania víz. Dlhodobé víza by mali mať rovnaký účinok na pohyb osôb e, v šengenskej oblasti ako povolenia na pobyt. Najdôležitejší, najdôležitejší aspekt nie je um, obdobie e, cest, cestovania pre držiteľov dlhodobých víz, ale najdôležitejší aspekt je schopnosť uspokojiť potreby, ktoré existujú. Súhlasím s návrhom, že občania tretich krajín, ktorí majú dlhodobé víza vydané nejakou členskou krajinou, by mali byť schopní na tri mesiace vycestovať do inej členskej krajiny, na 6 mesiacov a malo by to mať rovnaký efekt ako povolenie na pobyt. Zároveň je veľmi dôležité zabezpečiť to, aby zjednodušený pohyb občanov tretích krajín eh, v šengenskej oblasti, že toto by nemalo predstavovať dodatočné riziko pre bezpečnosť eh, eh, európskych krajín. Vyzývam aby sme schválili tento návrh čo najskôr. Pani Grisbeck, minúta. Vážený pán predseda, pani komisárka, vážení kolegovia, v oceáne ťažkosti existujú etapy, ktoré sú náročné a práve Tohto je príkladom tento text, ktorý je tak dobre vysvetlený. E, týka sa všetkých osôb, z tretích krajín, ktorí legálne pobývajú na európskom území. Je najvyšší čas, aby tento text bol prijatý. Najvyšší čas, aby sloboda pohybu občanov tretích krajín Eh, aby toto bolo umožnené a som rada, že sa dostávame do tejto oblasti. To je vlastne nový kameň v budovaní európskeho modelu, tohto priestoru, ktorý chceme, aby bol bezpečný. Je to pokrok a zároveň eh, niečo veľmi evidentné. Nechceme tu vytvárať nejaké kontroverzie týmto textom. Je tam veľmi málo pozmenujúcich návrhov a to je dôkazom toho, že máme všetci chuť budovať Európu, kde eh, všetci môžu voľne cestovať a objavovať európsky priestor. Predstavuje to právo pre občanov e, tretích krajín, študentov, vedcov, ktorí žijú na území EÚ a na záver toto jasne napomôže vonkajšiemu vnímaniu, pozitívnemu vnímaniu Európy ako jednotného, zjednoteného spoločného priestoru a zároveň to posilní európsku kultúru a a identitu Európskej únie za našimi hranicami. Pán Tavares, dve a pol minúty. No, Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi, aby som najskôr pogratuloval pánovi Kuejovi, spravodajcovi. Ja rovnako ako padračníci a tými spravodajcovia v Libe podporujem jeho prácu. Sloboda pohybu, túto si on veľmi váži pre občanov Európskej únie, ale aj občanov tretich krajín, teda sloboda pohybu v celej Európe, pretože Európa nie je len, nepozostáva len z občanov členských štátov, ale žijú tu naozaj aj milióny občanov tretich krajín, prichádzajú za rôznymi účelmi, za účelom práce, štúdia, na rôzne časové obdobia. Pán spravodajca naozaj s nami veľmi dobre spolupracoval so všetkými tieňovými spravodajcami a myslím si, že nesmieme zabúdať na to, že ide o kroky, ktoré majú zlepšiť život ľudí. Ide o ľudí. Vypočuli sme si tu príklady týkajúce sa študentov, vedcov, ktorí prichádzajú do Európy. Prichádzajú do Európy, eh, pretože tu chcú študovať alebo pracovať, ale bohužiaľ nemajú možnosť vycestovať do iných členských štátov Európskej únie. Za dve hodiny sa dostanete z jedného hlavného mesta do iného hlavného mesta. Z Lisabonu v pohode za dve hodiny dorazíte do Španielska. A takúto možnosť by mali mať aj občania tretich krajín, aby mohli študovať, získavať informácie, vykonávať výskum v iných krajinách. Máme napríklad problémy, keď pozveme nejakých odborníkov do Bruselu. Títo často tiež nemôžu prísť, pretože nemajú príslušné povolenie. Naozaj je podľa nás škoda, že mobilita zatiaľ je obmedzená, pokiaľ ide o občanov tretich štátov. Toto je nepriateľné toto má negatívny dopad na pracovnú silu, na vedeckú činnosť a hlavne v časoch krízy by sme sa mali snažiť takéto obmedzenia odstrániť. Toto je dôležité aj pre poznatkovú spoločnosť, vedomostnú spoločnosť. Preto dúfame, že sa nám mobilita, mobilitu podarí posilniť. Dúfame, že rada pred vízovým kódexom, teda pred jeho vstupom do platnosti, toto nariadenie bude implementovať a naša politická skupina to plne podporuje. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Teraz má slovo pán Baten na minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Správa navrhuje, aby členské štáty vydávali dlhodobé víza na 12 mesiacov pre občanov tretich krajín a tieto potom majú byť uznávané inými šengenskými krajinami. Británia nie je členom Schengenu, takže by sa jej to netýkalo priamo. Návrhy by však zjednodušili pre občanov mimo európskych krajín, aby vstúpili na územie niektorého členského štátu a potom odtiaľ vycestovali na územia iných členských štátov. Británia má obrovské problémy s nelegálnou imigráciou. Máme tam minimálne 1 milión nelegálnych pristahovalcov. Podľa týchto návrhov ľudia, ktorí chcú ilegálne vycestovať do Británie, tak môžu urobiť. Legálne sa dostanú do krajiny šengenského priestoru, dostanú napríklad víza vo Francúzsku a odtiaľ potom môžu ilegálne vycestovať do Británie. Preto Independence Party uh, Briti sú proti tejto správe, pretože chceme chrániť naše hranice pred ďalšou ilegálnou imigráciou. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pán predseda. Teraz pán Van Heke, nech sa páči na minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Táto správa má také zvláštne odôvodnenie, prečo sa to vlastne chce tu presadiť. Spomína sa síce to, že bolo, že bolo by to dobré, keby študent študujúci v Belgicku, ktorý by potreboval napríklad ísť do knižnice, do Holandska, im to bolo umožnené, alebo mohol cestovať do Barcelony. Ale to je dobré pre študenta, ale o to tu nejde. Celá vízová politika sa predsa zameriava na niečo iné. Tu nejde o cestovanie študentov, tu ide predsa o to, že sa odstraňujú naše vnútorné hranice, čo vedie k tomu, že organizovaný zločin má teraz voľný priestor a môže voľne pôsobiť bez toho, že by sa to e, že by sa to vykompenzovalo aspoň dobre stráženým vonkajšími hranicami, lebo toto vlastne mal byť celý význam šengenského systému. Teraz situácia vyzerá tak, že tí, ktorí sa ilegálne zdržiavali v Španielsku, môžu teraz e, ísť do ďalších členských štátov a aké sú dopady na normálnych Európanov. Oni, im sa vlastne situácia vôbec neulahčí. Ďakujem pekne a teraz pán Diaz de Mera. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel najprv pogratulovať pánovi Koeliovi za výbornú prácu, ktorú odviedol v tejto súvislosti. Chcem sa zároveň poďakovať aj za ten konsenzus medzi komisiou, radou a politickými skupinami. Skutočne je tu málo nezrovnalostí. Čo sa týka Európskej únie, tak e, máme tu obrovský priestor voľnosti a slobody a je nutné odbúrať ďalšie prekážky. Toto sa nemá týkať len našich občanov, ale aj občanov tretich štátov, ktorí sa legálne zdržiavajú na našom území. Tá absurdná situácia, ktorá tu vznikla, že držiteľia dlhodobých víz, e, ako to bolo riešené v minulosti, to sa musí zmeniť. Dlhodobé víza umožňujú dlhodobý pobyt iba v jednom štáte. Držiteľia týchto víz ale nemajú možnosť sa voľne pohybovať v Únii Oni môžu iba cestovať do štátu, ktorý im vízum vydal. Spomínali sa už viaceré príklady, ja spomínam ďalší príklad. Zoberme si jedného študenta, ktorý je v Lisabone a píše napríklad eh, doktorantskú prácu a povedzme o histórii Ameriky a nemôže ísť do Madridu. To je skutočne veľmi zložitá situácia. To znamená, že ide tu vlastne o to, aby sme implementovali základ eh, voľ, voľného pohybu. Či už za účelmi práce, alebo za účelmi výskumu, alebo štúdia. A ja by som chcel poprosiť všetky kolegyne kolegov, aby podporili správu pána Koelia, lebo je to skutočne nevyhnutné a je to to, čo potrebujeme neprosím o podporu iba preto, že tá správa má výbornú kvalitu, ale preto, lebo spravíme ďalší krok smerom k slobode pohybu. Podporu, podporujeme aj časový harmonogram. Ďakujem pekne. No, Ďakujem pekne. Teraz má slovo pani Jotová na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Najskôr by som chcela poďakovať spravodajcovi pánovi Koľovi k práci, ktorú urobil a k spolupráci, ktorú sme mali medzi parlamentom, radou a komisiou počas konsolidácie správy a počas prvého čítania, ktorá by malo byť aj posledným čítaním. Bolo kľúčové, aby táto správa bola prijatá do apríla 2010, aby bola implementovaná zároveň ako vízový kódex. Je dôležité, aby všetci rezidenti v Európskej únii mohli cestovať do všetkých všetkých členských krajín. A takto by sme vyriešili problém, ktorý sa akumuloval vízami D plus C a pravidlá pre um, povolenia k pobytom. Vďaka tejto správy, správe e, krajiny, e, občania z tretich krajín budú cestovať po Európskej únii a všetky osoby by mali získať nevyhnutné školenie preto, keď získajú víza a budú tiež informovaní, že tieto víza budú automatickým povolením na pobyt pred vypršaním prvého roku. A je dôležité zdôrazniť to, že z bezpečnostných dôvodov každá osoba, ktorá pri žiadosti o vízum D mm, musí e, mm, podlieha teda procesom overovania Okrem toho SIS ak SIS 2 nebude implementovaný do konca roku 2012, tak komisia a rada by mali predložiť nevyhnutnú legislatívu preto, aby sa zabezpečila rovnaká úroveň ochrany údajov, ako platí doteraz. Ďakujem. Ďakujem. Pán Borgesio, minúta. Ďakujem pekne. Tento návrh má uľahčiť cestovanie osôb e, z tretích krajín, ktoré majú dlhodobé víza a zabezpečiť ich prístup do Európskej únie. A my máme z toho trochu obavy, pretože to je ako keby sme hovorili, že odstraňujeme rozdiely medzi D vízami a povoleniami na pobyt a to má tiež aj dopad na držiteľov C víz podstate vízu umožňuje osobe, aby e, mohla byť v jednom členskom štáte a teraz bude e, schopná cestovať na 3 až 6 mesačné obdobie do inej e, členskej krajiny. Hovoríme o slobode pohybu, ale je to veľmi ťažké pre členskú krajinu monitorovať, čo sa deje a sú tu určité rizika v uplatňovaní a to nám spôsobuje obavy. Ďakujem, pán Obermajer, minúta a pol. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pred pár mesiacmi tu e, vládla vianočná nálada, ale tišili sme sa aj z toho, že vízové opatrenia pre niektoré krajiny boli zdušené. Ale ako to vyzerá v realite? Zníženie, napríklad e, zrušenie vízovej povinnosti pre krajiny západného Balkádu sa mnohé, mnohí občania dostali cez Strednú Európu až do Škandinávie, takže naozaj sťahovanie náradov. 50 tisíc Macedoncov využili túto možnosť cestovať bezvízovo a dve tretiny z nich pokračujú vo e, svojom sťahovaní. V niektorých krajinách vznikajú macedónske dediny a každý deň e, s turistickým vízom vycestúvajú stovky osôb do iných členských štátov. Napriek tomu, že je práca zakázaná, vykonávajú pracovnú činnosť na územiach e, členských štátov Európskej únie. Takže títo akože turisti sa potom stávajú čiernymi zamestnancami, pracujú za dumpingové ceny. Takže je tu veľký rozdiel medzi realitou a tým zbožným želaním, ktoré sme tu v tomto pléne e, vyjadrili. Samozrejme, že potom trpia naše materské krajiny. Tieto sa musia s tou situáciou vysporiadať. Je to nekontrolovateľná vlna ilegálnych pristahovalcov. Spojené, je to spojené s e, prácou na čierno. Ďakujem pekne, pán Obermajer. Teraz má slovo pán Buzutil na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení kolegovia, dovolte mi, aby som tiež zagratuloval pánovi Kuejovi k jeho správe, k jeho vynikajúcej správe ktorej cieľom je, aby občania tretich štátov mohli profitovať zo slobody pohybu v Európskej únii, teda v šengenskom priestore. Dovolte mi, aby som zdôraznil určitú iróniu, ktorá sa odráža v tejto diskusii. My poskytujeme viac práv občanom tretich krajín, ale zároveň momentálne občania Európskej únii sú vystavení vážnym problémom. Vážnym problémom, pokiaľ ide o cestovanie, Napríklad občania Európskej únie majú problém listovať do Líbie eh, alebo problémy tohto typu vznikajú medzi Švajčiarskom a Líbiou. Líbia prestala vydávať víza občanom Európskej únie. Nede teda iba o Švajčiarsko, ale ide aj o celú EÚ. Takže my poskytujeme občanom tretich krajín ďalšie práva a naši občania často nemajú právo vycestovať do tretich krajín, napríklad Líbia. Toto má samozrejme veľmi vážne dopady na pracovnú silu, na pracovníkov, ktorí nemôžu vycestovať do práce, do Líbie. Sú tu samozrejme e, spoločnosti, ktoré pôsobia v Líbii a nemôžu vysielať pracovníkov, nemôžu tam investovať. Alebo sú tu pracovníci, ktorí už sú na území Líbie a musia tam zotrvať, pretože nie je možnosť vyslať ich náhradníkov. Toto je naozaj veľmi vážna situácia, preto vyzývam pani komisárku Malmstromovú, aby komisia intervenovala v tejto veľmi vážnej situácii. Ja viem, že to má aj diplomatický podtext. Sú to krajiny, ktoré nie sú členmi Európskej únie, Švajčiarsko a Líbia, ale sú tu dopady, negatívne dopady aj na občanov Európskej únie, ktorí chcú vycestovať do Líbie. Ďakujem. Monika. Ďakujem. Pani Flašiková Beňová na minútu. Veľmi pekne, pán predseda, pani komisárka, kolegyňa a kolegovia správa kolegu coelha ako aj predmetný návrh nariadenia sa týkajú slobody pohybu osôb ktorý je Eh, esenciálnou zložkou demokracie v európskej únii a je preto neprípustné aby držitelia dlhodobých víz v jednej členskej krajine európskej únie nemohli vycestovať eh, naprieč európskou úniou. je viacero dôvodov pre podporu eh, spomenutých iniciatív v prvom rade je to rešpekt a dodržiavanie základných ľudských práv medzi ktoré sloboda pohybu bezpochyby patrí a ak jeden členský štát zlegálni pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny nie je dôvod prečo by sa ten nemohol voľne pohybovať po schengenskom priestore. samozrejme treba dopracovať detaily v zmysle e, nezníženia úrovne bezpečnosti v schengenskom priestore. hovorilo sa tu aj o študentoch a vedcoch ktorí nemajú možnosť vycestovať do iného členského štátu. ja by som túto skupinu rozšírila ešte aj o podnikateľov pretože ak im toto neumožníme znižujeme tak konkurencieschopnosť európskej únie a preto verím že tento návrh nájde podporu a spravodajcovi gratulujem. ďakujem pekne. Chcel by som sa poďakovať pánovi Koeliovi. Zobral na zreteľ veľa z toho, čo som povedal vo svojom stanovisku. Nejde len o naliehavú otázku, ale aj o symbolickú ako poslanec novej členskej krajiny môžem povedať, že že veľmi vítam, vítam tento pohyb, pretože nové členské krajiny e, cítili túto diskrimináciu v minulosti a konsenzus, ktorý sme dosiahli, bude veľkým úspechom pre nás všetkých. Tým, že odstraníme víza C plus D, To bude znamenať, že musíme konať v naliehavých prípadoch. Minulý rok niekoľko ukrajinských študentov cestovalo cez Polsko z Ukrajiny do Nemecka, kde ich zastavili na hraniciach. My nemôžeme zastavovať študentov ktorí e, značne prispievajú k budovaniu Európy. Musím niečo povedať o bezpečnosti. Potrebujeme zdravú výmenu informácií v šengenskej zóne. Musíme pracovať na VIS a SIS-2. A veľmi by som chcel vyzvať e, e, komisiu, aby zabezpečila, že spolupráca v oblasti bezpečnosti bude aj naďalej excelentná. Chcem ešte raz poďakovať pánovi Koľovi k výbornej správe. Ďakujem pekne. Pani Gens, ďakujem. Pán predseda, chcela by som povedať, že súhlasím a podporujem spravodajcu a tiež komisárku Melstromovú. Musíme nájsť riešenie tohto problému a musíme zachovávať ľudské práva a bezpečnosť veľmi e, veľa obáv tu odznelo a chcel by, som, e, chcel by som poukázať na dve veci. Aby toto nariadenie fungovalo, musíme najskôr preštudovať postupy, v rozličných členských krajinách, pretože my tomu rozumieme tak, že niektoré členské krajiny môžu vydať povolenia na pobyt a toto by mohlo byť pre nás modelom. Musíme sa skoordinovať preto, aby sme zvýšili dôveru všetkých členských krajín Všetky členské krajiny musia začať používať systém SIS, nie všetky to tak robia a SIS-2 sa musí zaviesť čo najskôr, pretože toto je dlhodobá záruka, ktorú potrebujeme a je to v záujme Európy, aby občania tretich krajín, študenti napríklad a vedci a obchodníci mohli sa sú slobodne pohybovať. Tam Papa Nikolau, minúta a pol. Ďakujem pekne, pán predseda. A ja by som sa chcel poďakovať pánovi Koeliovi za výbornú prácu, ktorú odviedol na tejto správe. Najprv by som chcel povedať, že šengenská dohoda znamená práve toto. Ide o voľný pohyb v rámci šengenského priestoru. A myslím si, že toto je prvý záver, ktorý z toho musíme vyvodiť. A síce, je dôležité, aby sa toto nariadenie odsúhlasilo. Myslím si, že boli tu dobré príklady tých študentov. E, dôležité je poskytnúť voľnosť pohybu študentom, aby sa mohli informovať a mohli dobre študovať. Samozrejme, sú to určité otázky, ktoré si musíme položiť. Napríklad, e, akým spôsobom riešiť aj bezpečnostné aspekty, keď sa implementuje táto legislatíva, Eh, tak môžu to nastať určité bezpečnostné rizika. To si musíme uvedomiť. Ale zároveň vieme, že každý štát, ktorý udelí vízum, postupuje veľmi obozretne a sú tu určité parametre. To znamená, že musí byť jasné, že šengenský informačný systém eh, musí obsahovať potrebné informácie, respektíve je nutné sa na ňo obrátiť. Nejde tu iba o šengenskú legislatívu, ale ide tu vlastne o posilnenie eh, aspektov bezpečnosti a ide tu aj o ochranu osobných údajov. Preto si myslím, že by sme mali zaujať pozitívne stanovisko k tomuto návrhu a mali by sme čo najrychlejšie zabezpečiť aj to, aby SIS-2 sa čo rýchlejšie zaviedol a Ide o to, aby sa nielen implementoval šengenský systém, ale musíme dbať aj na bezpečnosť pre členské štáty a pre nás všetky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďalší rečník je pani Tania Fajon na jednu minútu. Chvála predsedujúči. Medzi najpomembnejšími idejami... Ďakujem pekne. Pán predseda. Viaceré, sú tu viaceré faktory, ktoré sú dôležité v rámci európskej integrácie. Ide tu o odstránenie vnútorných hraníc a zabezpečenie voľnosti pohybu a my musíme zabezpečiť, aby ľudia mali túto možnosť v šengenskom priestore. Je neakceptovateľné, že máme tu takú mieru byrokraciu, ktorá bráni študentom a vedcom a ďalším skupinám ľuďom sa voľne pohybovať na našom území. Je to napríklad o občanov Srbska, Kosova, ktorí majú menej práv, ako mali v minulosti. Preto musíme byť pripravení a a nemali by sme tu spomínať nejaké čísla o ilegálnej e, migrácii z Balkánu. Ide o to, že musíme posilniť naše vzťahy s týmto regiónom a musíme, e, musíme si uvedomiť, že počet žiadostí o e, víza poklesol. Musíme poskytnúť mladým ľuďom šancu sa oboznámiť s Európou čo sa týka Albánska, Bosne a Hercegoviny, ďalších štátov, samozrejme oni musia naplniť eh, príslušné podmienky pre uľahčenie vízového režimu. A podľa mňa toto môže byť krok vpred a je to v záujme Európskej únie. Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, návrh, ktorý máme na stole, sa týka jedného zo základných princípov EÚ a to je odstránenie prekážok voľného pohybu ľudí. Je to teda veľmi dôležité a hodné pozornosti. E, za súčasného stavu e, toto je trošku e, absurdné a nepochopiteľné, že ľudia s dlhodobými vízami nemôžu cestovať po šengenskej zóne a držiteľia krátkodobých víz môžu. Myslím si teda, že návrh e, komisie je veľmi dobrý, ale myslím si, že bezpečnostné záruky sú nevyhnutné, tak ako to navrhuje výbor LIBE. Ľudia, ktorí ktorí sú na zozname SIS ako nepriateľní. E, toto sa musí e, rozšíriť, proste musí sa o tom komunikovať v Európskej únii a podporujem termín 5. apríla 2010 a podporujem aj návrh. Teraz máme postup catch aj. Pani Lukaševská je prvá minúta. Ďakujem pekne, pán predseda. Nie sú to len občania tretich krajín, ktorí čakajú na slobodu pohybu v Európskej únie. Aj občania EÚ na to čakajú. Ľudia s krátkodobými vízami majú väčšiu slobodu pohybu ako ľudia s dlhodobými vízami a občania tretich krajín, ktorí legálne pobývajú napríklad v Polsku e, na dlhšie obdobie, nemôžu cestovať e, napríklad do Francúzska. Nemali by to byť len občania EÚ, ktorí by mali byť, mať slobodu pohybu, ale aj štud, študenti, vedci, obchodníci z tretich krajín, by e, mali byť schopní slobodne sa pohybovať v Európe. Potrebujeme potrebujú spoznať kultúru a tradície Európskej únie. Budú to vynikajúci veľvyslanci Európskej únie a e, my, občania EÚ, urobíme krok e, vpred smerom k európskemu ideálu. Pán Melcer, minúta. Vážený pán predseda, Schengenský vízový systém je očividne taký zložitý, že pracovníci konzulátov sa v ňom nevyznajú a očividne nechajú ľudí voľne cestovať. Čo sa týka vízovej kategórie DAC, mnohí to nepoznajú, je to zložité. A je veľmi nebezpečné, ak sa práca uľahčí a sa nebude konzultovať šengenský informačný systém. Máme tu mnohé problémy na vonkajších hraniciach a to musíme zmeniť. V tejto súvislosti diskutovať o národných vízach nedáva veľký zmysel, aj keď, eh, pravidl, keď sa neuplatňujú ani pravidlá Európskej únie. Čo sa týka vízovej liberalizácie s Balkánom, tak to je prepojené s tým, ako výrazne vstúpi, vstúpa počet eh, uchádzačov azyl. Zažili, alebo hrozí tam vlna eh, azylantov. V posledných týždňoch to bolo niekoľko tisíc Macedončanov, ktorí síce vycestovali, ale sa nevrátili do svojej krajiny pôvodu, tak vidíme, že vykonávanie víz skutočne je dôležité, aby sa tu niečo zmenilo. Ďakujem pekne a teraz pani Morvaj na jednu minútu. Ďakujem pekne. Ehm, maďarskí poslanci sú v špeciálnej pozícii, keď máme hlasovať a rozhodovať o tom, či sa má alebo nemá umožniť občanom tretích krajín mimo EÚ voľne sa pohybovať v rámci EÚ. Alebo naopak snažíme sa tomu zabrániť kvôli tragédii Trianonu. Maďarsko stratilo veľké územia a máme veľké menšiny, maďarské menšiny, ktoré žijú mimo našich hraníc súčasného Maďarska a aj mimo EÚ. Hovorím o e, Jugos- bývalej Juhoslávii a časti Ukrajiny. A títo e, občania sú vo veľmi zlej situácii, keď napríklad robia výskum alebo študujú v Maďarsku alebo tam pracujú v iných oblastiach. E, je to vlastne ich domovina, ale nemôžu opustiť e, maďarské územie. Toto je veľmi zlá, netolerovateľná situácia. Musíme proti tomu podniknúť kroky. Takže mm, my ako maďarskí členovia tohto parlamentu sa pokúsime urobiť maximum, aby sme túto situáciu napravili. Pán Brons. Ďakujem pekne, pán predseda. Tento návrh vychádza z predpokladu, že všetky osoby z tretích krajín, ktoré vstupujú na územie EÚ, prichádzajú v dobrej viere. A ak povedia, že prichádzajú študovať, tak budú študovať. Európska únia má mnoho Eh, univerzít, eh, kde sú zapísaní študenti, ktorí nechodia na prednášky. Členské štáty chcú zjednodušiť eh, takýto prístup, ale toto bude veľmi ťažké, bude ťažkú situáciu, bude ťažké overiť ich status, či je legálny alebo nelegálny a bude ťažké ich vystopovať. Veľká Británia nie je súčasťou Schengenu, Európska únia nelegálnych imigrantov stále legalizuje. Dnes niekto, kto má povolenie na pobyt alebo víza, môže byť zajtra ilegálnym imigrantom a o chvíľu môže byť e, občanom, legálnym občanom Európskej únie so slobodou pohybu. Ďakujem pekne, pán Bronz. Dovolte mi, aby som teraz dal na záverečné slovo, slovo pani komisárke. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne za celú rozpravu. Dve otázky tu odzneli, ktoré sa netýkajú priamo tejto otázky, ale aj tak ich chcem odpovedať. Pán Buzutil hovoril o problémoch s Líbiou. Pán Buzutil, môžem vás ubezpečiť, že toto je veľmi komplikovaná záležitosť, ale že sa aktívne zapájame do dialogu so Švečiarskom, s Líbiou, s členskými štátmi, aby sme našli riešenie tohto veľmi komplikovaného problému, než ešte viac eskaluje. Takže pevne verím, že vás budem môcť čoskoro poinformovať o pozitívnom vývoji v tejto záležitosti. Pani Fajon, Samozrejme, že situácia Albánsku a Bosnia a Hercegovine je zložitá. My e, teraz e, finalizujeme misiu, hodnotíme, či tieto krajiny splňajú kritéria a komisia po konstatáciách členskými štátmi a s expertami príde so správou, e, s hodnotením a samozrejme, že členov LIBE oboznámime s týmito skutočnosťami a ešte predtým, než predložíme nejaké konkrétne návrhy. A teraz k samotnému návrhu, ktorý je pred nami. Môžem ubezpečiť všetkých, aj spravodajcu, že komisia chce, aby to fungovalo, že máme všetko, čo bude v našich silách, aby toto nariadenie bolo naozaj implementované. Možno sa to zdá byť technickým problémom, ale nie je to len technické, týka sa to jednotlivých občanov. A my chceme, aby ľudia prichádzali legálne s platnými dokumentami, študenti, výskumníci, vedci, pretože je to dobré pre nich, ale aj pre nás odpovedá to filozofie Európskej, filozofii Európskej únie, aby to bola teda oblasť bez vnútorných hraníc. Takže nekomplikujeme zbytočne ľuďom život. Tento návrh podľa mňa predstavuje veľmi vyvážené riešenie. Zohľadnili sme aj bezpečnostné obavy, myslím, že uspokojivým spôsobom, takže si môžeme všetci zagratulovať. Európska únia naozaj preukázala vynikajúcu spoluprácu medzi inštitúciami, identifikovali sme problém a hľadali sme konkrétne riešenie v prospech občanov. občanov. Takže ďakujem pekne vám, pán Kojo, aj všetkým poslancom a poslankyňam, ktorí vystúpili v tejto rozprave. Ďakujem. Thank you, Ďakujem pekne, pani komisárka. A na záver na spravodajca, pán Koelio. Ďakujem pekne, pán predseda. Na záver štyri pripomienky. Je mi ľúto, že počas tejto diskusie tu nie sú zastupcovia rady. Druhý bod chcem sa poďakovať pani komisárke Wallström za jej sympatický a priateľský prístup a chcel by som ju poprosiť, aby zabezpečila, aby na úrovni rady mohlo vstúpiť toto nariadenie 5. apríla do platnosti. Toto, bude, to, bo toto bolo veľmi dôležité pre niektoré skupiny obyvateľov. Potom tretí bod. Tí, ktorí sa zúčastnili rozpravy a tí, ktorí spomínali určité obavy, ktoré sa týkajú bezpečnostnej situácie, tí si asi neuvedomili, že tento parlament v nariadení veľkou väčšinou zabezpečil to, aby sa aby tu bola povinnosť e, pred rozhodnutím vždy sa informovať v šengenskom informačnom systéme. Podľa mňa parlament vykonal dobrú prácu v tejto oblasti. Posilniť sa voľnosť pohybu a zároveň sa myslí aj na bezpečnosť. Kto toto neuznáva, to znamená, že vidí iba určitú časť pravdy a nie pravdy ako celok. A teraz štvrtý bod. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí mi pomohli pri práci na tejto správe. Chcem sa poďakovať aj Rade a komisii a všetkým ostatným. Chcem sa poďakovať aj kolegyňam a kolegom vo výbore Júri a Libe. Keď budeme mať toto riešenie, podľa mňa sme našu prácu vykonali veľmi dobre. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne, pán Koelio. Kolegyňa, kolegovia, končím rozpravu. Hlasovanie sa uskutoční za chvíľku. Takže máte možnosť buď ostať v miestnosti alebo odísť a hlasovať budeme o 12.